Good afternoon, colleagues. It is more than three o'clock and we are... Príjemné popoludne, kolegovia. Už máme po tretej, takže e, e, začneme. Ešte tu síce nie sú všetci, ale predsa len by som rada pokračovala. Mm, vítam vás na tomto popoludnejšom e, zasadnutí. Budeme hlasovať o dvoch e, materiáloch návrh e, stanoviska EÚ e, na zlepšenie prístupu k zdravotníctvu. Ja by som vás poprosila, aby ste veľmi rýchlo zastrčili kartičky do vašich hlasovacích prístrojov a ideme na to kompromisný návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Trojka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý? Peťka, kto je za? Zdržal sa niekto? Musíte to... Ešte raz teda. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. OK, takže to skontrolujeme elektronicky. Pozmeňovací návrh 5. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Bolo to prijaté. Šestka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. To je ten prvý bod, eh, hlasovanie po častiach. O tom sme hlasovali. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 15, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. Sedemnáctka, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Devetnáctka, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Skontrolujeme si to. Dobre, 19 si skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. Pozmeňovací návrh 23, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 25, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 30, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 28. E, e, po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 29, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Kompromis 4. Skontrolujeme teda 29 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 55, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 31 za. Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 35 za. Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 37 za. Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 39 za proti, zdržal sa niekto prijatý, 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie o kompromise 5. Končím hlasovanie prijaté. 49, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 50, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Skontrolujeme si 50. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 52. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? Už sme 50, teda 52 ešte skontrolujeme tiež. Zamietnuté. Kompromis 7. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijatý. 59. Uh, ehm, niečo som vynechala, 56, bolo to tam malým napísané. Takže kto je za? 56. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. <clears throat> A teraz Pozmeňovací návrh 59. Už sme e, hovorili o tom. 59. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61. Kto je za, proti, zdržali sa. Áno, aha, e, odpadá samozrejme. 57. E, prvá časť, kto je za, proti, Zdržal sa niekto zamietnuté. Dobre, tak 57 skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Zatváram. Bolo to prijaté. 62. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 64. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto, prijaté. 65, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. A chcete to tiež skontrolovať, takže 65 skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 73. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 74. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 76. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Prejdime ku kompromisu 10, za, proti, zdržal sa niekto, musíme si to skontrolovať. Kompromis 10, otváram elektronické hlasovanie. Končím. Eh, schválené dvomi hlasmi naviac. 92. Kto je za prvú časť? Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si to. Druhú časť pozmeňovacieho návrhu 92 Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Dobre, takže prejdeme na pozmeňovací návrh 93. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijatý. 95, kto je za, proti, podobne ako predtým, aj toto musíme skontrolovať elektronicky. 95, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené veľkou väčšinou. 97 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 54. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si musíme tiež skontrolovať. 54 kontrolujeme elektronicky. Prijaté o jeden ten hlas naviac. Je to tesné. Kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, prijaté 20. Kto je za? Proti? E, zdržal sa niekto? E, prijaté. Teraz záverečné hlasovanie o celom stanovisku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz prejdeme k druhému hlasovaniu. A síce I have it, and I hope I have. Sorry. Okay, we continue with the annual report of the activity. Budeme pokračovať výročnou správou o aktivitách Európskeho ombudsmana v roku 2015. Kompromisný návrh A, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 14, kto je za, proti, tá druhá časť, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. 17. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 18. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh B1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie o kompromisnom návrhu B1. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis B2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Prejdime k 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 26, kto je za? 26 a 27 to sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Dobre, tak to uh, E, tak to skontrolujeme, nehovorte nie, ale povedzte skontrolujme to, to je oveľa slušnejšie. Takže otváram hlasovanie, teraz ho končím. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 28, kto je za? Prvá časť. Proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnuté. 29, kto je za? proti, zdržal sa niekto, e, schválené. 30, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 31, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompr- Dobre, takže aj toto, aj toto kontrolujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis C1. Kto je za? Otváram hlasovanie. Všetci sme dnes zmetení z toho diania s Trumpom. E, dobre, takže kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. C2, kompromisný pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Pozmeňovací návrh 35. Kompromisný C2. Chcete ešte raz kontrolovať? Dobre, takže to urobíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a bol prijatý veľkou väčšinou hlasov. 35 a 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh D1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnuté. Kompromis D2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Skontrolujeme kompromis D2 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 43. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Musíme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. 43. Otváram hlasovanie. Zatváram ho. Prijaté. 44. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 45. <clears throat> Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Áno, skontrolujeme si to teda. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh E. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 50. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 49. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. To si musíme skontrolovať elektronicky, lebo nedvíhate dobre ruky. 49. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. No pozrite sa na to. Nie, dobre. 50 jednotka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 52, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromisný návrh F, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 55, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 56. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 57. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 58 za, proti, zdržal sa niekto, zam, prijaté 59. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 60. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté 61 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 62 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 63 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 64 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 65 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh G, za, proti, zdržal sa niekto. Dobre, tak si to skontrolujeme. E, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prejdeme k pozmaňovaciemu návrhu. Nie. Teraz musíme hlasovať o jednotlivých pozmaňovacích návrhoch 66 a 67. Tie sú identické, takže budeme... A nechcete osobitne o nich hlasovať dobre, tak 66, kto je za, sú ale úplne identické. To znamená, že by sme hlasovať mali o nich spoločne, takže kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? Dobre, skontrolujeme si to. 66 a 67 kontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, je to zamietnuté. 68. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijaté. 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 72. Dobre, takže skontrolujeme 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté jeden hlas. Naviac hlasoval za. Takže 72. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Musíme si aj toto skontrolovať elektronicky. 72. Otváram hlasovanie. Je to prijaté. 69. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 70. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 71, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 73, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 74, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 75, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. A teraz k e, citáciám. E, pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Dvojka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Trojka. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Štvorka. Za? Štvorka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Peťka. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Šestka, kto je za? Dobre, takže budem veľmi milá na EPP. Potrebujete minútku, alebo dve, alebo päť koordinátory. OK. Takže Zatiaľ budeme mať kreatívnu prestávku, ako to nazývajú v televízii. Je niekto, kto by mohol niečím prispieť, niečo zaspievať alebo povedať vtip. Can I, can I just... Sorry, I think... it is unusual to interrupt the voting. prepačte, je e, nezvyklé prerušovať hlasovanie. Začali sme, musíme pokračovať. Pepe, nech si to vyrieši dopredu s koordinátorom. Áno, teraz mali prestávku, vyriešili si problémy, takže teraz šestka pozmeňovací návrh v rámci citácií, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 9. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť. Dobre, takže skontrolujeme prvú časť deviatky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť deviatky, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 10, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Jedenástka z novým ústnym pozmeňovacím návrhom. Vidíte tam text, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Dobre, takže skontrolujeme si 15. 15 si skontrolujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 16, kto je za, proti, zdržal sa a niekto. Aj to si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené a teraz budeme hlasovať o e, celkovom návrhu elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Takže ďakujem vám všetkým za to, že ste si priniesli hlasovacie kartičky a že ste boli veľmi nápomocní. The next item is uh, the opinion on... Takže ďalšiu, um, ďalším bodom je, opi- eh, je, uh, je skúsenosť, je, pardon, je stanovisko pána Mariasa. Môžete ešte raz e, v krátkosti povedať, o akom stanovisku hovoríte? Pán Marias? Ja som vám mm, práve udelila slovo mm, k ďalšiemu bodu dnešného programu, dnešného rokovania. Aha, prepačte. Teraz som <laughs> asi ja ten, ktorý by potreboval prestávku. Thank you, Madam Chair. Uh, can I use this time for a very short statement on behalf of the... Ďakujem pani eh, predsednička, mohla by som veľmi krátko eh, využiť tento čas na krátku, eh, krátke stanovisko z EPP. Vážené dámy a páni, v zmene politickej skupiny EPP by som chcela povedať, že to prvé hlasovanie to je e, akcia EU e, o prístupe k liečivám. E, je pre nás veľmi dôležité. My sme ochotní o tom hlasovať, ale posledná časť toho postupu, tu ide o to záverečné znenie dokumentu, bolo po, pre, podľa nášho názoru to nebolo uh, riadne zrealizované a preto EPP nesúhlasí so zaobchádzaním, s postupom v rámci tohto. Je mi to veľmi ľúto, aj e, poľskej skupine to je ľúto, ale toto je naše stanovisko k tomu. Dobre, toto je demokracia, hovorí pani predsedníčka, my budeme pokračovať. Dobre, hlasovanie sme ukončili a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Dnešného rokovania ide o stanovisko. E, takže pán Maria, dúfam, že ste pripravení. Takže keď nie, tak e, budeme o tom hovoriť bez vášho príspevku. Dobre, ja vám e, poviem najskôr lehoty. My dnes sme mali e, preveriť toto stanovisko dnes do 20. 4.11.2016 sobe v Ponárke potom v januári pôjdeme do plenárky, pardon, do plenárky pôjdeme v januári. Uh, deadline je 21.11.2016 pre pozňacie návrhy. Pán Maria nie je v stave e, sa k tomu vyjadriť, e, tieňoví spravodajcovia. Nech sa páči. Áno, srdečná vďaka, Cecilia. Hm, je to trošku ťažké podať niečo k stanovisku kým sme nepočuli stanovisko e, spravodajcu, ale v mene e, poľskej skupiny SAD máme tu tento názor, ten názor že tá, toto stanovisko predstavuje veľmi dobré východisko a v princípe to predstavuje tiež dobrú možnosť e, involvovať občana do toho procesu lepšej legislatívy. Lepšia legislatíva, to pre nás znamená že e, chceme zlepšiť regulatívny systém a zlepšiť judikatúru. V podstate tu ide o e, taký eufemizmus, pretože chceme vlastne po, e, pretože ide tu vlastne o vyňatie určitých práv občanov a zamestnancov. To znamená, že legislatíva na európskej úrovni by mala byť transparentnejšia, vysledovateľnejšia a v našom stanovisku sa musíme koncentrovať na to, že E, celé toto nebude dominované lobbysto, lobbystami, ale že si vypočujeme aj hlasy občianských spoločností a preto je pre mňa mimoriadne príjemné stanoviť a konštatovať, že my chceme zlepšiť transparentnosť, chceme rozšíriť rámec, napríklad e, čo sa týka rokovania TITIS, a že dnes, čo e, je dnes veľmi aktuálne, tém, aktuálna téma, možno nie, alebo aj nie také aktuálne, um, uvidíme, e, tieto voľby možno zamýšľali trochu karty aj o, uh, v rokovaniach z USA, ale pri všetkých uh, obchodných rokovaniach by sme mali myslieť na našich občanov a mali by sme, mal, mali by sme uh, skutočne umožniť veľmi transparentné preverenie týchto, týchto aktov. My ako petičný výbor by sme mali skutočne vysladiť jasný signál, že sú aj náklady za ne-Európu. A niektoré petície, ktoré sme si tu e, prečítali, tak e, vyjadrujú, e, vyjadrujú mm, názory alebo vyjadrujú mm, návrhy, ktoré sa týkajú jedného či viacerých členských štátov, ale musíme mať e, na mysli a v koncentrácii, musíme sa koncentrovať tiež na to, čo sa týka našich občanov, občanov Európskej únie. My chceme, aby e, naši občania mohli uplatňovať svoje práva, ktoré sú ukotvené v európskej legislatíve, ale my e, chceme ešte raz počiarknúť, že E, sú tu skutočné náklady, ktoré sa premietajú potom do Európskej únie a na jednotlivých občanov za nečinnosť. Pretože pokiaľ nerobíme určité opatrenia aj v neeurópskych, e, v neeurópskych otázkach mm, a problémoch e, toto spôsobuje určité náklady. To si musíme, na to sa musíme tiež koncentrovať. My sme so spravodajcom dobre spolupracovali, chcem sa mu poďakovať a chceme vypracovať takisto veľmi dobré stanovisko tak aby sme potom mohli eh, dobre prejsť cez konštitučný výbor a potom aj eh, v pláne. Dobre, Júd, ďakujem za vstup, ale vy pôjdete do uh, nie do konštitucionálneho výboru, ale dobre, najskôr si toto stanovisko prejdeme u nás v našom výbore. Dobre, je pán správodajca teraz ochotný No, ja by som rád dodal, že samozrejme ja si, by som si rád vypočula aj tieňových spravodajcov a vypočujem si ich poznámky, aby sme sa dopracovali k vyrovnanej správe a textu, aby sme zachytili všetky názory a všetky stanoviská a aby sme mali maximálnu podporu. Samozrejme na úrovni EÚ lepšie, lepšia legislatíva má dva aspekty v tej podstatnej zásadnej legislatíve potrebujeme eh, hlavne vyrovnanú legislatívu na sociálnej úrovni a to sa hovorí aj v prvom odseku stanoviska, pretože eh, máme rozhodnutia EÚ a legislatívu, ktorá veľmi často ale prináša problémy a ktorá eh, sa nepoužíva, neaplikuje a veľmi často vedie k napäťu a k krízam v rozhodovacom procese a to rozhodne nejde v prospech väčšiny občanov. Takže ten prvý prvek by bol e, vyrovnaná legislatíva sociálneho hľadiska. Druhý bod, zamestnanosť. Musíme príjmať také rozhodnutia, ktoré podporia zamestnanosť, sociálne práva, práva pracujúcich, pretože e, v situácii e, vysokej nezamestnanosti, nedostatočnej zamestnanosti v EÚ z dlhodobého hľadiska E, toto musíme riešiť a preto legislatíva musí konať tak, aby sme ukončili e, s nezamestnanosťou a aj s týmito nerovnosťami, a to je v odseku 4. Potom ďalší významný bod TTIP. Táto dohoda E, všetkým nám známa, ale podľa mňa neprispieva k rozvoju ani ekonomickému rastu v Európe. Zároveň otvára cestu nadnárodným spoločnostiam a zrušuje či ruší verejné blaho a vytvára e, tak nejaký e, súdny či parasúdny systém alebo vedlejší systém, ktorý necháva bokom súdny systém v, e, v, v členských štátoch a navyše ohrozuje aj situáciu v európskom poľnohospodárstve. Je možné, že TTIP e, nepôjde ďalej a ja si myslím, že to bude určite pozitívne pre európskych občanov alebo minimálne aspoň pre greckých. Ešte v súvislosti s TTIPom myslíme si, že je potrebné, aby bolo viacej transparentnosti a tiež si myslíme, že je potrebná zvýšená účasť európskych poslancov a tiež európskej spoločnosti a sociálnych partnerov, teda všetkých tých, ktorých sa to priamo týka, ktorých sa táto dohoda priamo týka. Potom e, sú tam ďalšie body, ktoré sa týkajú spolupráce medzi parlamentom a radou. Ide o dve zákonodárne ramená. Je potrebné, aby zákonodárcovia spolupracovali, aby neboli problémy v tejto oblasti, aby my ako europoslanci, ako prvý e, volený európsky orgán, aby sme mohli prispieť tejto situácii a hlavne, aby sme mohli prispieť k prosperite európskych občianov. A ďalší bod je otázka alebo úloha expertov a odborníkov. Je to veľmi dôležitá téma, ale e, je potrebné, aby sme mali také nariadenie a ustanovenia, aby odborníci prispievali k tvorbe dobrej legislatívy. a mali by sme e, sa e, nejakým spôsobom zdržiavať legislatívneho postupu, ktorý bude odpolitizovaný. My robíme politiku a robíme určité rozhodnutia a je dôležité to brať do úvahy. To je niekoľko bodov, e, ktoré som chcel spomenúť ako spravodajca. Som samozrejme ochotní a otvorení spolupracovať s tieňovými spravodajcami a očakávam ich príspevky a môjim cieľom je vypracovať vyrovnanú správu a aby tento text podporila väčšina kolegov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Peter Jan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bol tiež tým spravodajcom, ja tu budem mať aj niekoľko málo poznámok. Ja by som si želala, aby naše stanovisko bolo veľmi detailne vypracované, e, keď bude detailne vypracované, aby to e, gestorský výbor aj skutočne zohľadnil. Pre nás je e, potrebné vedieť, že pokiaľ je nejaká potreba na zmene zákona, to by mala byť tu sa úloha petičného výboru dosť podceňuje, pretože my sme vlastne najbližšie k občanom, ktorí veľmi dobre cítia, že v praxi niečo nefunguje. A to preto e, si myslím, že by bolo, e, tu by bolo treba zlepšiť spoluprácu s komisiou. Toto by bolo v rámci toho spoločného zistenia. E, toto by bolo to, čo nefunguje celkom, ale aby to bolo konformné voči legislatíve, je potrebné zistenie, že tento zákon nefunguje správne. Ďalej by bolo zlepšenie transparentnosti. My máme v občianstv v u občanov sme zaznamenali teda narastajúcu schepsu, e, pretože je treba si lepšie premyslieť to, čo robíme. Mali by sme uh, Ehm, musíme to, čo vymyslíme, byť aj praktizovateľné, musí byť transparentné, aby sme si nehádzali polena v našej vlastnej práci, podnohy vlastne v našej, našej vlastnej práci. Ale my e, chceme e, a vieme veľmi dobre, že demokratické spoločnosti sú otvorné spoločnosti, obyvateľstvo má potrebu o tomto hovoriť, má tú potrebu konať a ja som veľmi rád, že sa tým zaoberáme. Myslím, že E, v celku e, budeme mať dobrú správu a e, naše stanovisko, myslím, bude aj dosť smerodatné. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem, Peter. Nemám nikoho ďalšieho na mojom zozname, takže myslím, že môžeme zhrnúť túto diskusiu. Želáme vám veľa úspechov, pán Marias. Veľmi stručne rád by som poďakoval všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Ja som si samozrejme zaznamenal ich pripomienky a poznámky k tomuto stanovisku a budem ich brať do úvahy. Samozrejme, očakávam vaše pozmeňovacie návrhy. A znovu by som požiadal kolegov, aby ma ospravedlnili, pretože, ako som už povedal, bol som e, sústredený e, na koordinátorov a na hlasovanie, ktoré bolo predtým a neuvedomil som si, že je tam aj bod stanoviska o lepšej legislatíve, o ktorom sme mali diskutovať, tak ma mrzí, že som na chvíľu paralizoval práce výboru. Item 15. I... Ďakujem, prejdeme teraz k bode 15. Tento bod 15 bol vyčiarknutý. Áno, bol to, bol, tento bod bol vyčiarknutý teda, 15. To boli tí, ktorí žiadali o tú cestu. V podstate, no, mali sme sa prihlásiť. To znamená, že sme sa pridržiavali toho, e, ako e, to robíme vždy a vyčiarkli sme túto cestu potom 16. To bola cesta do na Slovenska, to bolo 22. 23. septembra, to bola návšteva Slovenska. Bolo to veľmi užitočná, veľmi zaujímavá cesta Myslím si, že nemusím tu hovoriť o všetkom, ale návrh správy ste dostali všetci. To bolo distribuované 7. novembra, to bol minulý týždeň. Eh, mali sme zo pár komentárov, niekto nenamietol, tak sme to zobrali do textu. Tieto komentáre sme teda zapracovali do, text, do textu. Teraz eh, je lehota na odporúčania. Nejde o text ako taký, ale lehota na uh, E, pozmeňovacie návrhy e, pre odporúčania do 15. novembra po anglicky. Poprosím, to je budúci útorok. Mailom. A sekretariát mal včera teda predlohu, ktorú, ktorú si všetci uh, súhlasili. Hlasať sa bude 28. 29. novembra. V, tu na zasadnutí výboru bude uh, to určite po slovensky a možno aj v ďalších jazykoch. Vy ste tú správu určite všetci čítali, teda nemusím sa tomu v detaile venovať, chcem upozorniť len na jedno, že to, a odporúčanie vám je, že lehota pre pozmeňovacie návrhy um, odporúčaní bola stanovená na 15. oktobra, ako povedala pani predsednička, a novembra, samozrejme novembra, 15. novembra. Myslím, že všetci sme už trošku unavení dnes, ale teda lehota na eh, pozviace návrhy pre odporúčania je 15. novembra, tak aby sa stihli preklady. Prejdeme na bod 17. To je petícia 1049 eh, od určitého LL s viacerými podpismi ide vlastne o revíziu mm, viacročného finančného rámca. Dobre, petant je, je tu a petentovi by som rada udelila slovo. 5 minút najviac, nech sa páči. Eh, <clears throat> noi eh, promotori čo autori petície New Deal for Europe, sme pevne presvedčení, že najlepší spôsob, ako získať podporu a súhlas občanov a podporu Európskej inštitúcie podporovať reformy e, e, v rámci Lisabonskej zmluvy. Európsky fond pre strategické investície ide krok správnym smerom, pretože po mnohých rokoch politiky škrtov v rozpočte sa dáva priorita ekonomickému rastu, konkurencieschopnosti a tvoreniu pracovných miest, ale finančné prostriedky nie sú postačujúce, aby sme mohli čeliť problémom nezamestnanosti napríklad. Stále máme 20 miliónov nezamestnaných v EÚ a to prináša stagnáciu, ale sú aj nové výzvy pred nami migrácia a spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, takže EÚ potrebuje nové vlastné zdroje a preto prichádza iniciatíva e, z menej ako tretiny členských štátov v posilnenej spolupráci a takýmto spôsobom, štyrmi, alebo štyrmi spôsobmi môžeme získať vlastné zdroje ako daň z finančných transakcií, aby sme e, zabránili alebo zdanili, zabránili e, finančným špekuláciám a aby sme istým spôsobom aj vrátili tie škody, ktoré utrpeli naši občania v tejto oblasti aby sme podporili sociálne udržateľný rozvoj ekonomiky, daň, uhlíková daň, aby sme podporili menšie používanie fosílnych palív, aby sme podporili prechod k obnoviteľným zdrojom energií, aby sa využila výnimočná príležitosť, e, keď je teraz taká nízka cena ropy a tretia možnosť, že tieto danie by potom umožnili vytvorenie európskych euroobligácií, aby EIB mohla investovať eh, do EÚ a do projektov. Akcie, ktoré ECB môže nakúpiť v rámci quantitative easing, leasing a teda tu je tá potreba vlastných zdrojov pre európsky rozpočet, pretože prebiehajú zároveň dve veci. Revízia e, viacročného finančného rámca a ukončuje svoju prácu skupina najvyššej úrovni e, o vlastných zdrojoch, ktorú vedie Mario Monti. Takže e, naša petícia je vyjadrením širokej sily občianskej spoločnosti, ktorá hovorí, že je čas konať EP môže zohnať významnú zohrať významnú úlohu, aby odpovedalo na očakávania európskych občanov. A tu by som rád zdôraznil, prečítal som si, že komisia vyjadrila e, svoje stanovisko k našej petícii a rád by som dodal, že niektoré členské štáty sú proti navýšeniu vlastných zdrojov európskeho rozpočtu skupina členských štátov môže spustiť proces e, navýšenia vlastných zdrojov aplikujúc normy posilnenej spolupráce. A o tomto sa vôbec nehovorí e, v stanovisku komisie. Prebieha rokovanie medzi desiatimi členskými štátmi aby e, sa uviedla daň o finančných, e, z finančných transakcií a tieto rokovania sú veľmi e, mm, teda už dlho prebiehajú a rovnako dlho prebiehajú rokovania aj o, o uhlíkovej dani. Takže všetky tieto dane a zdroje z nich môžu potom ísť do Európskeho fondu pre strategické investície a pre štáty, ktoré spolupracujú. Takže národné zdroje, ktoré by pochádzali z týchto daňových príjmov, by to išli Európskeho fondu strategických investícií a mohli by prispieť k oživeniu ekonomického rastu v, našej, v našich krajinách. Ešte by som zvoraznil fakt, že emisia euroobligácií je možná za podmienky, že e, dlh bude pokrytý určitým zdrojom ekvivalentných e, zdrojov. A práve daň z finančných transakcií, to je 30 miliard ročne, a uhlíková daň 50 miliard ročne, tieto by mohli pokryť emisiu euroobligácií. Záverom, by som rád upozornil, že táto petícia nie je len mojou osobnou iniciatívou, ale je výsledkom celej kampane New Deal for Europe, ktorý, e, táto kampaň začala v roku 2012 a, a spustili ju 10, e, 10 e, oddelení a organizácií vo viacerých členských štátoch, NGOčky, UGT, CGL a mnohé ďalšie. 128 e, starostov Lille, Turín, e, členovia europoslancov, 47 významných osobností z politického kultúrneho života, 5 zo 6 kandidátov na post predsedu Európskej komisie z významných politických strán, ktoré sa, ktorí sa zúčastnili Eurobolieb v roku 2014. Thank you very much. I would like now to invite... Ďakujem pekne. Chcela by som teraz požiadať zástupcu komisie, aby sa e, vyjadril. Ďakujem pekne, pani predsednička. Volám sa Tilo Maurer, e, som z komisie, generálne riaditeľstvo pre rozpočet e, Mm, viacročný finančný eh, rámec a vlastné zdroje. Ďakujem eh, eh, autorovi petície. Už v júni sme obdržali, komisia odpovedala. Vítame takúto iniciatívu a aj túto inšpiráciu. Medzičasom eh, revízia eh, strednodobého pohľadu už bola predložená a je v nej zahrnuté množstvo eh, týchto problémov, ktoré spomína petície, napríklad pokračovanie FC alebo ďalšie, ďalšia politika politická podpora pre politické priority, napríklad e, nové pracovné miesta, podpora migrantov a tak ďalej. Takže e, e, komisia má tam síce nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o, aktuálne stropy, ale chceme posilniť mechanizmus flexibility v rámci finančného plánu. Pokiaľ ide o vlastne zdroje, komisia sa aktívne zúčastňuje zúčastňuje na práci e, skupiny na e, vysokej úrovni o vlastných zdrojoch e, pod pánom Montim. Tie otázky boli e, preskúmané. E, FTT a posilnená spolupráca e, to neignorujeme. Pôvod vlastne je treba hľadať v rozhodnutí o vlastných zdrojoch. Najprv treba mať smernicu FTT a posilnenú spoluprácu a uvoľniť časť z zdrojov, teda e, ziskov z FTT e, ako časť súčasť vlastných zdrojov zatiaľ nie je na e, stole. Každopádne to nevylučuje spôsob, akým sa budú využívať v budúcnosti zisky z FTT, takže zatiaľ nič nie je vylúčené a po právnej stránke žiadne dvere neboli ešte zatvorené v tomto smere. Takže pokiaľ ide o strednodobú e, revíziu, rozhodnutie o vlastných zdrojoch ako také e, e, nie je ešte niečo, čo sa hneď dá vyriešiť. Je to niečo dlhodobejšie v roku 2017 eh, začnú prípravné práce, eh, treba eh, začať uvažovať a naštartovať úvahy a urobiť si tú stratégiu VFR. A samozrejme aj otázka príjmov bude predmetom zváženia, pokiaľ ide o VFR. Takže určite tieto záležitosti, ktoré boli spomínané v petícii, budú predmetom našich eh, úvah. Takže ďakujeme pekne. Pokiaľ ide o aspekty eh, inštitucionálneho postupu eh, a mm, zapojenia parlamentu, nie tak na strane výdavkov, ale na strane príjmov je tiež súčasťou diskusí v skupine na vysokej úrovni a zastupcovia sú veľmi aktívni v týchto diskusiách, takže toto mm, takisto nezanedbávame. E, a teraz e, otváram diskusiu. Pani Kabeson, nech sa páči. Začala by som tým, aby sa petícia ponechala otvorená a že by bolo vhodné, aby sme sa informovali aj u ďalších významných parlamentných výborov, ktoré majú vplyv ekon, rozpočet a EMPL, Myslím si, že túto myšlienku pravdepodobne podporia. Ja túto petíciu podporujem, aj autora petície a som rada, že aj komisia je ochotná spolupracovať. Ako autor petície správne povedal, ekonomická situácia, ktorú zažívame rovnako, situácia sociálna, to všetko treba brať do úvahy, keď chceme viacej Európy a vzhľadom na finančné možnosti členských štátov, kedy majú problémy financovať svoje politiky, myslíme si, že cesta vlastných zdrojov a posilnenej spolupráce by bola dobrým riešením. A teda podporujeme túto petíciu, aj tento návrh a je dôležité, aby sme získali aj podporu ďalších parlamentných výborov, aby sme spolupracovali aj s komisiou. I have no more speakers. Nehlási sa viac nikto o slovo. To je trochu prekvapujúce, pretože to je e, veľmi dôležitá otázka, Peter. Áno, to poprvé spočíva v tom, e, že súhlasím v plnej miere s kolegyňou. A máme tu takú zvláštnu situáciu, že tieto členské štáty štáty, e, ktoré od Európskej únie požadujú väčšiu angažovanosť, pokiaľ ide o vlastné prostriedky, zrazu zabudli vlastné požiadavky. E, sa trochu e, vždy hnievam, pretože v Nemecku hovoríme, že kto si muziku zaplatil, musí ju aj zaplatiť. A je to vlastne problém Európskej únie a Petent aj veľa údajov uviedol, konštatoval, kde Európska únia by sa mala viac angažovať, kde by sa malo vynakladať viac finančných prostriedkov, ale e, tiež e, avizoval aj e, potenciál na ďalšie príjmy konkrétny. Takže komisia potvrdila, že sa bude inšpirovať týmto a pekne to naformulovala, že z právneho pohľadu nie sú žiadne dvere zatvorené, ale často členské štáty pri tejto rozprave tie dvere ani nechcú nejako veľmi pootvoriť. Keď si spomíname daň z finančných transakcií, to tiež by bola možnosť ako aj ten spomína, že ten sektor, ktorý nás doviedol takmer do katastrofy, by splatil aspoň časť svojho e, dlhu. A no, to bola obrovská téma svojho času v Európskej únii medzi rôznymi členskými štátmi. A teraz zrazu sa o tom nehovoria. To je smutné. Takže z tohto pohľadu e, podporujem, aby sme v tejto petícii ešte raz snažili to e, podnietiť túto diskusiu, aby to nebolo niekde len tak dostratená aby sme sa posunuli ďalej. Ďakujem pekne. Pani Solino. Potvrdzujem aj stanovisko ďalších kolegov. Nesmieme nechať bokom túto petíciu a nechať ju otvorenú, ako tu bolo navrhnuté. Budúci rok bude veľmi dôležitý pre tieto témy a preto je užitočné využiť príspevok tejto petície, aby diskusia o vlastných zdrojoch naďalej ostala a, a fungovala medzi nami, aby sa e, zúčastnili tejto diskusie aj ostatné parlamentné výbory a využiť príspevky občianskej spoločnosti. A čo by pomohlo aj lepšie budovať budúcu identitu EÚ. Takže ďakujem za realizovanú prácu od autora petície a oceňujeme fakt, že, e, že petícia bude otvorená aj ďalej a rok 2007 využiť práve na túto diskusiu o vlastných zdrojoch. Excellent. Now colleagues are waking up vynikajúce. A teraz, kolegovia, sa prebuďme. Teším sa, že môžem dať slovo Jonasovi Fernandesovi. Ďakujem pekne pani predsednička. Otázka eh, eh, dlhopisu Európskej únie. Chcem eh, povedať, že Európska únia dokáže tieto dlhopisy vydávať, pokiaľ budú rešpektované určité pravidla. Čiže musíme mať viacočný finančný rámec a tie investičné dlhopisy mm, ich splácanie zabezpečiť z e, rozpočtu. Vítam e, Mm, petíciu. Chcem, aby bola a zostala teda otvorená, aby e, komisia konala, pokiaľ ide o tento návrh a síce, aby sa e, e, zaviedli tie vlastné zdroje, aby sa posilnilo vydávanie dlhopisov Európskej únie a aby sa vyriešila otázka viacročného finančného rámca. Ďakujem veľmi pekne, pán Kalbes. Kalbet, Jean. Ďakujem pekne. V akom jazyku môžem hovoriť? A akým len chcete z 24 oficiálnych. Dobre, počul som, že e, um, kolega hovoril po anglicky, možno španielčina nebola povolená. Ja by som dokonca aj švedčinu privítala, to sa často nedeje. Dobre, e, takže e, teraz e, španielčinu. Obvykle nikdy nerozumiem, čo Horaso hovorí, ale teraz som to konečne pochopil. El nombre de, de, de, de, de Alde, probablemente porque veo que soy... Mene Alde, vidím, že som tu jediný, síce samozrejme okrem pani predsedničky, som veľmi hrdý na to, že táto petícia je v našom výbore, táto iniciatíva je veľmi silná, veľmi dôležitá. Je to legislatívna iniciatíva, navyše je európska, takže tu nejde o nejaké lokálne žabomyšie vojny. A navyše je to návrh, aby sme sa dopracovali k právnej norme a ja absolútne túto petíciu podporujem a podporujem všetko preto, čo môže Pety urobiť a aby sa mohlo diskutovať o tejto téme. Samozrejme, keď sa podporuje takéto hnutie, vždy sú tam e, nejaké odtienia, rôzne prístupy, či už ide o EPP, socialistov a tak ďalej, tie tam môžeme e, vysvetliť, ale je to návrh pre lepšiu Európu, pre Európu federálnejšiu, ak dovolíte, ale aj solidárnejšiu. A teda ja by som sa chcel vyjadriť v tom zmysle, že všetko, čo môže Pety urobiť a zároveň gratulujem autorom, tak všetko, čo môže Pety urobiť prospech tejto petície, má moju absolútnu podporu. Výborne. Hlasí no, sa ešte niekto o slovo, kolegovia? Nie. Dobre. Rada by som vás informovala, že máte k dispozícii list od predsedu Ekonu, ktorý sme obdržali len dnes. A aj za výboru EMPL sme si vyžiadali príspevok a Tiež rozpočtový e, výbor už poskytol svoju odpoveď, a to už v septembri, kedy bolo dohodnuté, že je potrebná väčšia parlamentná spolupráca v týchto otázkach a tiež je tam odvolávka na dôležitosť medziinštitucionálnej konferencie, ktorá sa konala v septembri tohto roku o budúcnosti financovania EÚ za účasti národných eh, parlamentov eh, sa eh, diskutovalo o otázkach európskych verejných financí, najmä o stránke príjmov. Výbor pre rozpočet tiež spomínal uznesenie z júla o revízii v e, e, FM a potvrdzuje potrebu reformy systému vlastných zdrojov a súhlas si, že e, ten návrh, e, ktorý je v petícii, stojí za zváženie tie dve dane, ktoré navrhuje e, petícia E, budžet, e, teda výbor e, konštatuje, že by to nemalo byť prepojené s nadchádzajúcou revíziou VFR vľadom na komplexný postup pri zmenách týkajúcich sa vlastného, vlastných zdrojov. Takže toto je veľmi pozitívny list, podpísal Roberto Valtieri, predseda výboru EKON a, a tam by som chcela zdôrazniť nasledujúce Ekon zatiaľ neprijal stanovisko k tomuto špecifickému návrhu, ale súčasne spolupracuje s e, rozpočtovým výborom e, vo veci vytvorenia fiskálnej kapacity pre eurozónu a tiež by som chcela e, citovať že je zjavné, že e, e, v súčasnej zmluve e, žiadna právna moc tam nie je v tomto smere postúpená, ale demokratická zodpovednosť musí byť daná to na úroveň, kde sa príjmajú rozhodnutia a Európsky parlament zastupuje priamo európskych občanov na európskej úrovni. Končí svoj list tým, e, citujem, postupím petíciu a prílohy k nej výboru Ekonu a jeho rokovaciemu týmu na ďalšie zváženie. Takisto dúfa, že e, to pomôže informácii výboru pety e, v ďalších záležitostiach tejto oblasti. Takže teraz som informovala Eh, autora petície. A teraz by som eh, eh, mm, dala slovo pánovi Terika Brasovi na vyjadrenie sa. Thank you, Chair. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste avizovali pred niekoľkými minutami, tá mm, vyšetrovacia misia do Trenta bola zrušená a odročená. Ja som sa mal jej zúčastniť ako súčasť delegácie. Ale teraz toto nediskutujeme, hovorí pani predsednička. Teraz hovoríme o petícii. O, prepačte, myslel som, že už ste chceli uzavrieť dnešné zasadnutie a skôr, než ho uzavriete, som chcel sa vyjadriť. Nie, nie, k tomuto nemám čo uh, doplniť. Dobre, takže dám slovo autorovi petície. Áno, nech sa páči e, reakciu k tomu, čo povedala komisia a čo povedali kolegovia aj k tomu, čo som ja spomenula z toho listu od našich kolegov z Ekonu. Eh, eh, Ďakujem všetkým predrečníkom, ktorí sa zúčastnili diskusie všetci pozitív, sa pozitívne vyjadrili k nášmu návrhu a moja požiadavka teda je, aby táto petícia ostala naďalej otvorená a aby sa jednotlivé návrhy preštudovali v kompetentných eh, parlamentných výboroch aj v Európskej komisii. Rád by som len zvoraznil fakt, že je to hnutie z dola, ktoré žiada viacej vlastných zdrojov pre európsky rozpočet. A predovšetkým niektoré členské štáty, vzhľadom na to, že sú proti tomu, že niektoré členské štáty sú proti navýšeniu príspevkov do európskeho rozpočtu v eurozóne a prostredníctvom toho nástroja posilnenej spolupráce, myslíme si, že je možné urobiť prvý krok vpred a ktorý potom dúfame v roku 2020 by znamenal významné navýšenie európskeho rozpočtu. Thank you very much. Now... Ďakujem pekne, kolegovia. Takže eh, teraz by som to chcela uzavrieť. Najprv eh, k vám eh, veľmi E, vám srdečne ďakujem z celého srdca za váš veľmi užitočné príspevky. Pokiaľ ide o revíziu e, v FR, myslím si, že ste si splnili svoje e, povinnosti ako občan Európy skutočne veľmi pozoruhodným, výborným spôsobom. Touto petíciou sa vám už podarilo ovplyvniť prebiehajúce práce na tejto záležitosti. Vaša petícia bude vzaná do úvahy, a to nie len e, výborom Petícia, ale aj výborom rozpočtovým, výborom EKON, EMPL a tiež komisia to vezme do úvahy. Takže vaša petícia je priamo v e, centre diania európskeho, takže ďakujem e, za to. Nie je to e, veľmi obvyklá vec, že by jedna petícia mala takýto dopad na všetky tieto úrovne zároveň. Takže za to vám ďakujem a môžem vás ubezpečiť, pane, že e, Európsky e, parlament e, cez prácu na vlastných zdrojoch a postupujúci, pokračujúci dialog s národnými parlamentami bude intenzívne sa zaoberovať, zaoberať touto vecou, o ktorej vy hovoríte vo vašej petícii. Takže necháme petíciu otvorenú a budeme pokračovať v práci na základe aj vašich príspevkov z petície. Ďakujem. A vidím, že viacerí kolegovia sem vchádzajú, ale práve som to uzavrela. A prepačte, pani predsednička, nestihol som to na čas. My, ktorí nie sme e, e, plní členovia e, tohto výboru, ale máme aj iné pracovné povinnosti, máme niekedy problém sa dostaviť úplne na čas, takže ak mi dovolíte, rád by som ešte niekoľko slov povedal. No, vy nie ste v eh, mojej pozícii, ale eh, ja vidím eh, pána autora petície, on sa usmieva tým, ako som to zavrela. Poviem vám jednu vec. Dnes máme ešte čas a, a, a pán Fernando, keď ste prišli nášho výboru, môžete sa ujať slova. Ďakujem veľmi pekne. Áno, um, dovolte mi privítať uh, ľudí a som rád, že smiem primínať, privítať ľudí, ktorí svoju energiu venujú tomu New Deal for Europe. Je to za každým niečo, uh, kedy máme možnosť vy, privítať eh, občanov, ktorí hovoria o nástrojoch, ktorí chcú kombinovať nástroje, napríklad investičný plán pána Junckera s investíciami pre Európu. No a, a takisto sa chcú využívať európske nástroje pre strategické financovanie. Takže toto e, daňová politika, ktorá by mala e, podporovať a štartovať ekonomický rast, aby, aby naštartovala trvalodržateľný vývoj a rast. Nuž, ale nesmieme sa čudovať, že sa e, že tu máme vždy určité zneužívanie napriek tomu, aby sa tu európsky rozpočet navyšoval. Um, aby sa urobili určité strategické investície, aby sa uh, tento fond lepšie vybavil finančnými zdrojmi. Mm. Takže v tejto súvislosti by mohli finančné prostriedky byť transferované. Mm, táto petícia zo strany New Deal for Europe hovorí, mm, alebo sa správa veľmi oportunne, pretože práve teraz zase e, prepracovávame nový finančný rámec bol rok 2016 a parlament má možnosť požadovať viac investícií práve pre, pre zamestnanosť, pre nové strategické investície. Takže New Deal for Europe hovoril tiež, a Juncker hovoril tiež, že tieto F že, že všetci trpíme touto existenčnou krízou a my musíme skutočne nájsť prostriedky a cesty, ako z toho výjsť. Ináč ďakujeme eh, autorovi petície a tiež moja, eh, moje odporúčania, moja požiadavka eh, nechať túto petíciu otvorenú s tým, že si počkáme na reakcie, z reakciu zo strany komisie tak, aby sme mohli skutočne toto zapracovať do eh, toho viacročného finančného rámca. Ja som eh, túto iniciatívu sám podporovala a naďalej sa chcem za ňu zasadzovať. Ďakujem vám za to, že ste prišli a za váš príspevok, za vašu veľkorysosť, hovorí pani predsednička. Dobre, keď si ty uh, sedel tu na mojom mieste, uh, bol si tiež veľmi veľkorysý, hovorí pani predsednička, takže myslím, že si môžeme, že tu vládne kooperatívna kooperatívny duch. No možno to nie je až také iné, pretože ide o našu prácu v, o reforme 2, e, teraz po taliansky. Chcela by som poďakovať tým, ktorí prišli s touto petíciou a že sa rozhodli podporiť aj počas poslednej e, eurovolieb túto iniciatívu a je to taká obnovená ambícia a, a z oči voči novým výzvam vychádzame za posledné 4 mesiace z dvoch traum. Jedna z 24. júna to bol Brexit a dnes, dnes ráno, ak niekto ako ja sledoval celú noc priebeh amerických prezidentských volieb, tak to je ďalšia trauma. A ešte dnes, skôr ako kedykoľvek predtým, treba tento boj vybojovať. Je to preto, lebo si myslím, že to je jediný spôsob, ako e, dosiahnuť, aby občania pochopili, na čo Európa, Európska únia slúži v ich každodennom živote a čo môže konkrétne pre nich urobiť. A je to o to dôležitejšie si to uvedomiť, keď petícia hovorí o vlastných zdrojoch, spomína sa uhlíková daň, daň z finančných transakcií a tak ďalej. To, prečo je to dôležité? Pretože my my, federalisti, by som rada dodala, sme presvedčení a veľmi silno, že výzvy, ktoré stoja pred nami, sú už európske a nielen to globálne a nedajú sa riešiť na národnej úrovni. A preto si to treba uvedomiť a keď chceme od EÚ, aby našla spoločné e, riešenia, ktoré beznádejne potrebujeme, emigračná otázka, E, nekalá fiškálna konkurencia medzi európskymi vládami, ktoré patria k tej istej EÚ, k otázkam SZBP. Aj tam spotrebujeme jeden silný spoločný hlas Európy, pretože to nás potom odsúva e, na okraj medzinárodnej scény. Aj v sociálnych a ekonomických politikách potrebujeme dávať jasné odpovede a tu žiadame od únie, aby pracovala a odpovedala spoločne, ale zároveň to musí robiť rozpočtom, ktorý je stále nízky, stále obmedzený. A my v Taliansku hovoríme, že ako keby ste chceli urobiť Ferrari, ale použiť motor z Fiata 500. Takže táto petícia má moju absolútnu podporu a dúfajme, e, že sa nám podarí presvedčiť všetkých, aký význam e, má tento projekt a že aj sme silne sa cítime zodpovední za našu budúcnosť a že potrebujeme dokončiť nedokončenú integráciu EÚ. Ďakujem ešte raz autorovi petície a som rada, že táto petícia stane naďalej otvorená. Now I have colleague Please, the floor is yours. Dobre, Mám tu niek- e, eh, pán Benifej. Pán Benifej, ďakujem pani predsednička, že sa môžem vyjadriť. Ja by som e, sa teraz vyjadril po taliansky, lebo autor petície je tiež talian. Ja ako federalista a európán som sa zúčastnila aj práce a pomoci, alebo teda spolu zúčastnil som sa tej občianskej iniciatívy, ktorá bola takým predchodcom tejto petície a preto som spokojný že sa tu spomenulo, že je potrebné túto petíciu nechať ďalej otvorenú, pretože je to nástroj na mobilizáciu všetkých tém, ktoré tu už boli spomenuté na otázku vlastných zdrojov európskeho rozpočta, rozpočtu sociálnej politiky, potrebných investícií prostredníctvom financovania EU rozpočtu Keďže ja som členom výboru EMPL, je to nesmierne významná téma v momente, kedy sa budú definovať projekty vytvárania európskeho spoločného blahobytu, napríklad návrh príspevku v nezamestnanosti v eurozóne alebo návrh existujúcich projektov, záruky mladých, otázka finančných zdrojov a otázka skutočného komplexného finančného fondu, ktorý by mal byť užitočný ale, a ktorý už je užitočný, ale je finančne obmedzený, tak ako je Junckerov plán. Takže si myslíme, že táto petícia je veľmi užitočná a musí stať otvorená, pretože tie témy, ktorým sa venuje, sa vôbec ešte nevyčerpali a práve naopak eh, vyžadujú od európskych inštitúcií, od komisie, od nás silné odpovede. A rovnako eh, by mala poslúžiť táto petícia, petícia na to, aby potlačila či podnietila naše vlády a naše členské štáty, ktoré veľmi často stoja v takej negácii eh, voči EÚ a táto, tento podnet a túto podporu ja tiež, alebo tento podnet ja tiež ako e, e, zástupca federalizmu v Európe podporujem. Myslím, že ešte pred nami stojí dlhá cesta ale veľa vecí sa nám nepodarí urobiť, ak nevyužijeme tento užitočný nástroj a ak neuchováme živú túto diskusiu. Musíme dať nové možnosti, nové príležitosti, musíme mať spoločný, silný európsky rozpočet, vlastné zdroje, musíme mať takú kapacitu investícií, Eh, ktoré by mohli prispieť k ekonomickému rozvoju. To sú všetko témy, ktoré sú v srdci našich občanov a preto ich treba riešiť a treba o nich diskutovať. Be... Ďakujem pekne. Je eh, veľmi jednoduché predsedať, keď sa všetci takto zhodnú. Všetci sa zhodujeme, že je to vynikajúci príspevok, veľmi plodný. Už som sa poďakovala pánovi autorovi petície, takže sa môžete vrátiť do Talianska s tým pocitom, že vy ako jednotlivec, ako občan ste prispeli veľmi veľkým príspevkom k práci, ktorú tu e, robíme, a to na všetkých úrovniach, vo všetkých e, inštitúciách. A takéto niečo sa nedieje často, takže ďakujem, že ste medzi nás prišli, že e, ste s nami strávili popoludnie a želám bezpečnú cestu domov. A teraz, kolegovia, mám dobrú náladu, takže príjemnú prestávku na kávu. Nie, pán Terry Cabras, vy ste taká veľkorysa ku mne, si, veľmi si, si to vážim. Ospravedlňujem sa za svoje predchádzajúce e, slova. E, prišiel som neskôr z úplne iného stretnutia. Nebol som si úplne e, vedomý toho, čo sa tu deje, čo tu prebieha, takže sa za to ospravedlňujem. A teraz k môjmu bodu. hovorili ste, že vyšetrovacia misia do Trenta bola zrušená Ukrajina odročená. Ako viete, mal som sa zúčastniť tejto misie ako e, člen delegácia. Je to škoda, že bola zrušená. E, len tri veľmi krátke body. Chcel by som povedať, že je škoda, že takáto návšteva sa nemohla konať, pretože e, všetci moji kolegovia nemohli prísť. Po druhé, myslím si, že zrušenie bolo avizované veľmi tesne pred návštevou a bolo to prekvapením pre tých, ktorí nedočkavo na nás čakali a očakávali nás toto bola, nebola dobrá reklama pre našu prácu, pre náš výbor v očiach ľudí, ktorí na nás čakali. A, a mm, máte e, nejaký dátum mm, ohľadne tejto zrušenej návštevy už stanovený? Aj mne je to ľúto a zdieľame túto frustráciu všetci, ale áno, naozaj to môže veľmi zlý dojem vzbudiť, keď by Európsky parlament prišiel len s jedným, dvomi členmi. Od 2. do 4. novembra sme chceli ísť do Trentu, do Talianska a pán Terika Cabras a za prítomnosti pána Pitelu a, a pána kocoli. ten tu bol, aj on chcel ísť a pani Evy z EFDD. Cieľom bolo samozrejme analyzovať situáciu metalurgického priemyslu v tejto oblasti Talianska je polutovania eh, hodné, že ľudia na poslednú chvíľu zrušili túto delegáciu. Ak eh, zrušíte vašu účasť 4 týždne, predtým musíte zaplatiť minimálne všetkých tlmočníkov a ak eh, daňový poplatníci vedeli v Európe, koľko to stojí. Ja o tom som aj hovorila s koordinátormi. Ide o disciplínu, musíme byť jednoducho disciplinovaní. Nemôžeme predsa míňať peniaze daňových poplatníkov a nemôžeme tu riskovať to, že E, imič Európskeho parlamentu bude ohrozený tým, že pôjdu dvaja poslanci a celá armáda tlmočníkov. Of what the European Union, what the European Parliament is all about. We cannot do that. It's simply not credible. Áno. Pán Terika Bras, e, ja s vami súhlasím, hovorí, a máme samozrejme pravidla na to, aby, ako treba fungovať, ako sa prihlasovať a každá politická skupina tieto pravidla pozná, ich podpísala. Všetci sme sa spolu dohodli, toto rozhodnutie sa prijalo a na základe týchto pravidel hm, som sa rozhodla, že tam, že tam ísť len s členmi ex of, of vlastne to nebol postačujúci počet na delegáciu a nie je to ani povolené. Áno, ja súhlasím s vami, že treba tú delegáciu zrušiť, že by to naozaj nebolo seriózne, ale problémom je, že ľudia postupne jeden za, po druhom e, zrušili. No ja si myslím, že treba k takýmto veciam pristupovať serióznejšie a ľudia, keď sa prihlasujú na delegácie, aby si to uvedomili. A ja e, som vám aj chcel potom poslať e, e, mail, že súhlasím so zrušením, že to nemá význam, ale otázka je, kedy takúto misiu, teda kedy túto misiu urobím, lebo nás čakajú a teda chcú, aby sme tam prišli. To, čo treba urobiť, hovorí pani predsednička, treba požiadať skupinu aj koordinátorov, aby to znovu prebrali. Takto treba postupovať. Ja predsa nemôžem rozhodovať sama, nemôžem ísť proti rozhodnutiam koordinátorov, rovna, koordinátorov rovnako, ako to nemôže urobiť sekretariat. Nie je to síce na programe dnešnej schôdze koordinátorov, budeme to preberať neskôr, ale ak budete chcieť o tom hovoriť, tak o tom budeme hovoriť, ale budeme samozrejme pravidla rešpektovať. To je presne to, čo som chcel vedieť, hovorí pán Terry Cabras. Margaret? Áno, a ja by som chcela vystúpiť tu verejne na schvodzi, čo si mnohí zrejme neuvedomujú, že pozorovateľské misie sa nemôžu porovnávať e, s návštevami delegácií. Je to e, jasná časť a súčasť našej parlamentnej práce. Ja som sa zúčastnila viacerých delegácií a napríklad išli sme do Talianska, boli sme len dvaja a napriek tomu sme boli veľmi účinní v našej práci a autori petícií mali predsa len pocit, že sme sa venovali problematike, že sme vypočuli ich petíciu a preto som to chcela povedať aj teraz. To, čo sme robili v minulosti, sekretariat nás musí podporiť, musí mať aj plán B pre takéto prípady. Ak EPP nemôže ísť, ak to zrušili alebo niečo, no tak možno v tom momente by ste sa mohli spýtať iných politických skupín, ALDE, socialistov či iných, či nechcú ísť. Ak teda tí, ktorí nechcú ísť, tak ale nemalo, nemalo by to brániť celému výboru pety, aby išlo. No ale to nie je také jednoduché, hovorí pani predsednička. Pán Terika Vras bol, e, ostal ako posledný Mohikan. Všetci ostatní zrušili svoju účasť a nemohli sme predsa vyslať jedného poslanca. To nie je jednoducho možné. No dobre, ale toto nie je adekvátny rámec, aby sme o tom diskutovali. Lepšie je to prebrať s koordinátormi, ale vy, preberte si to s pánom Terry Kabrasom, Ale teda preto som vám dala slovo, pretože vy ste ostali ako posledný prihlásený. Dobre, teraz si dáme krátku pauzu. Presne o 17. začnú koordinátori, dovtedy máte čas na kávu, ale nie neskôr.